So good afternoon, colleagues. popoludne prajem kolegyne, kolegovia. Vítam vás späť po letnej prestávke. Je to prvé zasadnutie nášho podvýboru pre ľudské práva po letnej prestávke. Máte pred sebou program? Mohli by sme ho prijať? Dobre. Žiadne ďalšie oznámenia predsedníctva nie sú, pretože nemali sme zasadnutie Strasburské, odkedy sme naposledy zasadali. Schválenie zápisníc 22. marca, 8. júna a 21. až 22. júna 2017. Som si istá, že ste si to starostlivo všetci preštudovali. Máte niekto nejaké námietky? Nie. Začneme s prvým bodom programu. Je to správa zo služobnej cesty pod výboru Droj na Filipíny 17. až 21. júla. Vidím tu Soraju Post, predsedničku tejto delegácie. Mali sme tam Adama Košu, Jozefa Weinholca, Niky Carson. Všetkých tu vidím. Nicky Carson tu vidím. Myslím si, že zloženie delegácie bolo takéto. A za parlament vám chcem pripomenúť, že bolo ťažké zorganizovať túto misiu. Zašlo, zaslali sme listy na Filipíny, aby sa pripravili úrady na našu misiu a nebolo odpovede. Poslali sme list aj predsedovi Senátu aj sekretárovi. Informovali sme ich o misii, ale keďže nebolo odpovede, bolo to trošku ťažké postupovať s organizovaním tejto misie. Rozhodlo sa však, že táto dôležitá delegácia vycestuje, pretože situácia na Filipínach si e, zaslúhuje návštevu podvýboru DROA. A preto sa misia uskutočnila. Myslím si, že mala zaujímavý program a bolo dobre, že išli Soraya, mohli by ste začať so správou? Ďalší členovia prichádzajú. Vítame aj predstaviteľov filipínskej ambasády. Aj vy sa môžete ujať slova, ak si tak želáte. Zvyčajne e, je to menej ako 3 minúty pridelené pre tých, čo nie sú členmi výboru. Soraya, nech sa páči. Áno, ďakujem. Bola to vynikajúca skúsenosť. Som si istá, že túto pozitívnu skúsenosť môžeme šíriť. Ďalej naozaj sa mi páčila spoločnosť, v ktorej sme tam boli. Sekretariat kolegovia sme naozaj vykonali dôležitú prácu ako stmelený celok na Filipíny. Sme vycestovali, hoci to nebolo ľahké na začiatku zorganizovať túto delegáciu, ale napokon sa to podarilo. Aby sme získali čas, program začal už v pondelok popoludní o 5. stretnutím s predstaviteľom EÚ Matiasom Lensom a ďalšími veľvyslancami z krajín EÚ. Matias Lens odviedol výbornú prácu. Sprevádzal nás kdekoľvek sme išli. Počas troch dní pod výbor DROA mal stretnutie so sekretárom Ramonom Lópezom, ktorý je zodpovedný za obchod a priemysel, sekretáriat Silvester Belo, ktorý je zodpovedný za zamestnanosť a takisto e, člen vlády Alan Peter Caetano. Predseda Senátu Aquilino Pimentel sa s nami stretol tiež a senátori Riza Hontaverus a arcibiskup Sokrat Cactus Villages bol tiež ochotný sa s nami stretnúť. Takisto výbor pre ľudské práva, predstaviteľov organizácií mm, obchodnej, e, občianskej spoločnosti, blogerov, predstaviteľov medzinárodných e, spoločností UNHCR, UNFPE a UNICEF. S našimi naprotivkami sme sa snažili presadiť si výmenu názorov o vzájomných eh, záujmoch a lepšie pochopiť situáciu na Filipínach, pretože táto vzbudzuje naše obavy. Delegácia bola aj zo senátorkou, senátorom De Lima, ktorá je zadržiavaná, ktorý je zadržiavaný v eh, policiou v súčasnosti. Navštívili sme Centrum pre rehabilitáciu drogovo užívateľov drog a takisto sme diskutovali o finančných záležitostiach a hovorili sme, navštívili sme aj mladiství, ktorí spáchali nejaké prečiny. Hovorili sme aj o e, mimosúdnych zabitiach, ktoré súvisia s vojnou proti drogám, zníženie trestnoprávnej zodpovednosti detí na Filipinách na 9. Hovorili sme o beztrestnosti, o tom, že sa nevyšetrujú tieto mimosúdne zabitia náležitým spôsobom. Hovorili sme o zneužívaní detí a porušovaní ľudských práv detí. Delegácia mala konštruktívnu diskusiu a vyjadrili sme znepokojenie, aký veľký počet mimosúdnych zabití sa objavuje. Takisto sme vyjadrili mm, údiv nad tým, že sa z 15 na 9 rokov znížila trestnoprava zodpovednosť detí. E, poukázali sme, že sa z opäť obnovil trest smrti, že sa obnovilo vojenské právo, že sa tu pozoruje práca detí, pašovanie ľudí, ohrozovanie e, autochtónneho obyvateľstva a mierový proces medzi moslimskou populáciou a ďalšími e, vyčlenenými skupinami. O tom sme tiež hovorili. Hovorili sme aj o záležitostiach týkajúcich sa drog. Vieme, že Filipíny musia čeliť výzvam, ale pozbudili sme vládu, aby identifikovali tie prípady, ktoré naozaj súvisia s drogami a zatknutia a takisto prípady, kedy by bolo možné ich vyriešiť nezávislým vyšetrovacím mechanizmom pričom by sa zapojili aj medzinárodné vyšetrovacie mechanizmy, aby neprichádzalo k beztrestnosti. Apelovali sme na úrady, aby rozvíjali ďalej rehabilitačné aktivity a začlenovanie do e, spoločnosti aj mladiství, ktorí porušili zákon. A existuje centrum, kde sa pomáha takýmto mladistvým delikventom. Úrady na Filipínach sme vyzvali, aby zaručili spravodlivé, spravodlivý súd senatorke Delima. A čo sa týka hlasovania e, v Senáte, vyjadrovali sme sa aj k týmto otázkam. Výsledok našej misie bol ten, že e, minister pre zahraničné veci informoval poslancov Európskeho parlamentu, že naše pozvanie, pozvanie pre EÚ bolo rozšírené aj na summit. Boli sme pozvaní na večeru a Európska únia požiadala o takéto pozvanie, ale nedostala pozitívnu odpoveď, až kým sa delegácia DROA neukázala na Filipinách. Našej návšteve sa venovali medzinárodné a národné týmy, médiá, televízia a budeme pokračovať v monitorovaní situácie senátorky Delima a jej súdny proces a takisto monitorovanie mechanizmu GSP plus a FTA rokovania za parlament a budeme naďalej podporovať občianské aktivity a takisto strany, ktoré vyrastajú z občianskej spoločnosti, politické strany. A toľko z mojej strany. Záverom by som povedala, že silne pociťujem, že by sme mali čoskoro vycestovať, možno budúci rok, na Filipíny, aby sme nadviazali na to, čo sa otvorilo, na témy, ktoré sme začali. Bolo to veľmi dobre, ale máme dostatok dôvodov domnievať sa, že treba ísť na Filipíny. Ešte raz ďakujem. Ďakujem, Soraya. Informácia z delegácie ASEAN. To pozvanie na stretnutie EPA v septembri dostali pre dvoch kolegov Nina Chill bude zastupovať parlament, pretože ani predseda, ani podpredseda nemôžu ísť. Povedali ste, že v médiách rezonovala vaša návšteva. Akým tónom referovali o vašej návšteve? Pretože vládne médiá, keď Európsky parlament upozorňuje na aktuálne naliehavé otázky, dosť zvláštne reaguje na naše kroky. Bolo to teraz konštruktívnejšie alebo pozitívnejšie? E, pani Saraja? myslím si, že naozaj to vychádzalo z faktov. Podali sme, poskytli sme interviu, niekoľko interviu a ja som si mohla skontrolovať, čo som povedala ja a čo napísali oni a bolo to korektné. Nemôžem o tlači, ne, ne, nemôžem povedať nič negatívne, ale samozrejme yeah, of course. But... sú tu aj sociálne médiá, ktoré nikto nemá pod kontrolou. Ale myslím si, že celkové aj tam to bolo dobre. Ďakujem. Pani Karso, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážená pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia, ako účastníčka misie na Filipíny za podvýbor DROA by som chcela predovšetkým poďakovať personálu za veľmi dobre pripravenú misiu a za jej hladký priebeh. Obrovské poďakovanie hostiteľom na Filipínach za to, ako nás prijali, nás delegáciu EÚ, boli pohostení A začala by som tým, že sa to možno e, zdá úražlivé, keď my ako zástupcovia Európskeho parlamentu chodíme na návštevy a pýtame sa na to, ako krajina rieši ľudské práva. Uznávam, že mnohé kroky, ktoré prezident Duterte a filipínska vláda urobili v snahe bojovať proti drogovým zločinom a vytvoriť bezpečný život pre filipínsku populáciu, boli ja, ja som sa pokúšala sama sa e, postaviť do tejto situácie ako som sa pokuš, ako si som sa pokúšala vžiť sa do situácie zástupkyne nefilipínskej vlády a zároveň som bola samozrejme predstaviteľkou EÚ, hovorila som s novinármi, blogermi, médiami, pokúšala som sa v takejto situácii e, konať férovo a vytvoriť objektívny obraz o tom, ako sa ľudské práva aplikujú v spoločnosti na Filipínach. Napriek vznešeným zámerom Duterteho bojovať s chudobou a s, drogo, s drogami. Naozaj som odchádzala hlboko znepokojená, či sa ozaj darí naplňať tieto vznešené ciele. Vieme, že vyše 7 tisíc ľudí bolo zabitých v boji proti drogám. Boli to najmä ľudia, ktorí žijú v najchudobnejších okresoch zabila ich polícia a nikto ich smrť nevyšetril. Keď sa takéto veci začnú diať, mali by sme sa obávať, znepokojovať. Takisto trestnoprávna zodpovednosť sa znížila z 15 rokov na 9 rokov. 9-ročné deti sú teraz zodpovedné pred zákonom a to naozaj vzbudzuje obavy. Vláda chce opäť zaviesť trest smrti to nás musí znepokojovať. Podľa mňa sú Filipíny žiaľ na nesprávnej ceste z hľadiska ľudských práv. Všetci musíme monitorovať to, čo sa deje na Filipínach a potom si to tu prediskutovať s kolegyňami, s kolegami v podvýbore DROA nasledujúcich e, časových obdobiach. Môžeme akceptovať, že Filipíny jednoducho neplnia požiadavky ľudských práv? Nerobia to, čo by mali? Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predseda, predsednička. Ďakujem pani Carson, pani Veržia. Najprv by som sa chcela ospravniť, pretože som nepočula ten začiatok vášho príhovoru drahá kolegyňa, takže to ma troška mrzí. Chcel by som vedieť, e, aké kontakty ste naviazali s občianskou spoločnosťou na Filipínach, pretože občianská spoločnosť na Filipínach e, je relatívne dosť aktívna a existujúca, prítomná e, v porovnaní s inými krajinami. Chcem pritiahnuť pozornosť k niektorým aktuálnym záležitostiam. Možno, že ste videli nedávne prehlásenie prezidenta Tertra voči francúzskému súdnictvu kde by sme mohli čeliť tej situácii, že jeden z našich občanov bude eh, obvinený z toho, že spáchal trestný čin, takže pokiaľ ide o, o kritiku francúzského trestného práva, tak ako keby sa to obracalo na karikatúru. Myslím, že by to bolo zaujímavé, aby sme takéto prehlásenie nechali bez odozvy. Ak eh, predseda Tertra Eh, si toto dovolí eh, predseda Rodrigo Duterte. A ak eh, sa zaoberáme vraždou mladého Filipčana v polovičke augusta, ktorá spôsobila veľký rozruch na Filipínach. Myslím si, že to je jedna z vecí, kde by sme mali byť veľmi pozorní a naozaj ostražitý, pokiaľ ide o túto reakciu. Nevidel som, aká presne bola reakcia zástupcov európskych e, Európskej únie voči tomuto, ale myslím si, že by sme mali e, podporiť OSN, pretože to nie je francúzska vláda, ktorá bola zacielená, ale e, mali by sme naozaj uh, byť ostražitý, pretože išlo o spravodajcu OSN, takže toto je len jedna z vecí, ktorú som chcela predniesť v rámci tejto diskusie. Maybe Soraya? Yes. Pani Soraya, chcete zareagovať? The bloggers, journalists and, and uh, Iste uh, sme stretli rozličné typy mimovládnych organizácií a predstaviteľov občianskej spoločnosti a mali sme rovnaké obavy ako oni eskalácia zabíjania, mimosúdneho zabíjania. Obávali sa toho, prečo sa znižuje vek pre trestnú právnu zodpovednosť na 9 rokov. Vyjadrili svoje vlastné obavy a povedala som, že treba nadviazať na túto misiu. To bol dôvod, prečo som to navrhla. Keď sme odišli, Frederika Moderini mala, Mogherini mala ísť na Filipíny, takže možno by sme si mali vypočuť aj závery jej návštevy. Ale Duterte hovorí priamo, bez obalu a väčšina ľudí, s ktorými sme sa stretli, ho ospravedlňovali a hovorili, on taký nie je, on to vlastne tak nemyslí ne, nebojí sa jednoducho povedať, čo si naozaj myslí. Je tým známy. Napríklad porovnal nacistické Nemecko, ktoré podľa neho zabilo 3 milióny židov. A prečo teda by bolo čudné, keď on zabije niekoľko drogových dílerov? Takže takýto človek to je. Prepačte, ospravedlňujem sa pani predsedajúca, musím odísť na Libe. Ja chcem len objasniť, že nacistické Nemecko zabilo 6 miliónov Židov. Ja to viem, ale on tvrdí, že to boli 3 milióny, odpoveda pani Sora. Ja to, boli, to som citovala. Iba stručne, hovorí pani predsednička, na programe dnes popoludní máme aj pána Petra Sorensena, vedúcim delegácie Európskej únie pre úradovní OSN. A možno by sme mohli si prediskutovať s ním, kedy bude um, téma Filipín na pretrase v jeho organizácii a myslím si, že by sme mali naplánovať si ďalšie kroky. Chce sa niekto ďalší vyjadriť? Nie? Áno, máme tu rečničku. Iba stručne GSP Plus sa práve teraz rieši. Misia odišla na Filipíny rokovať o tejto téme. Je to jedna z pozitívnych e, nástrojov, ktoré fungujú s Filipínami. Je to mocný nástroj, je to istý rámec, v ktorom prebieha dialog s Filipínami a takisto sa pokúšame, e, aby sa Filipíny vybrali tým správnym smerom aj na tejto pôde. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Chce sa niekto ďalší ujať slova? Ďakujem, pani predsednička. Vy ste, pán Ellen Deniega, by ste boli zastupcom misie? Podpredsedom misie? Áno, ja by som chcel povedať, že misia v júli, ktorú vedla pani Soraya Post, bola vítaná na Filipínach. My veríme, že to bola skúsenosť pre podvýbor Droji sa priamo zapojiť do kontaktu s filipínskou vládou. Pani Soraya spomenula zahraničnú, zahraničného ministra, ministra zahraničných vecí a takisto predsedu Senátu Filipín, s ktorými sa stretli. Senát je jedným z dvoch e, telies, máme dvojkomorový parlament Filipíny majú tri odnože vlády, ktoré sú si rovné a spolu vytvárajú otvorenú transparentnú spoločnosť, kde sa rešpektuje vláda zákona. Naše inštitúcie sa snažia obhajovať ľudské práva, ktoré sú zakotvené v zákonoch. Zákon, ktorý hovorí o znížení trestnoprávnej zodpovednosti a o znovu nastolení trestu smrti, O tomto sa e, podvýbor DROA zhováral so samotným podpredsedom Senátu. Úrady v Manile si poznačili vaše obavy, ale musím povedať, rád by som povedal, že tieto návrhy sú iba súčasťou opatrení, ktoré sa zvažujú v kampani proti nelegálnym drogám a tieto návrhy sú zatiaľ návrhmi zákona, nie sú e, zákonmi a nie sú ani na zozname prioritných zákonov, ktoré, o ktorých by kongres rokoval násilie, ktoré súvisí s kampaňou proti nelegálnym drogám, e, tie mimosúdne zabitia, vysoko to ľutujeme, veľmi to ľutujeme, ale opäť ide tu o kroky, ktoré schválila vláda ako politiku a takisto e, vysoko postavení úradníci vedia o tom, že to bolo súčasťou 68 tisíc operácií, ktoré sa vykonali proti nelegálnym drogám. Máme oficiálne údaje od e, úradov, že tí, ktorí ktorí e, ľudia, ktorí zomreli od 1. júla 2016 do roku 2017, 3451 e, ich bolo, je nám to ľúto, každá smrť navyše je zbytočná a nemala by sa stať, ale vláda má politiku, ktorá nepodporuje mimosúdne zabíjanie. Máme iné politiky na potlačanie drog, ale niektoré štvrte sú nebezpečné a niektoré operácie, ktoré vykonávali policajné zložky, bohužiaľ zahrnuli aj mm, tieto zabitia. Ďakujeme veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Ja súhlasím s tým, čo ste povedali na začiatku, že vláda Filipín na mnohých medzinárodných fórach dokonca sa dávala do popredia pri podpisovaní dohovorov o ľudských právach. Takže návrh, že to nie je zatiaľ v schválený zákon, ale je to úmysel znížiť trestnoprávnu zodpovednosť na 9 rokov. Je to úplne v opačnom smere ako to, čo deklaruje filipínska vláda na fórach, e, takže to nie je žiadne napredovanie. Ale samozrejme môžeme teraz rozšíriť e, túto diskusiu my vo výbore, podvýbore parlamentu, ale aj iné výbory parlamentu sledujú situáciu na Filipínach a uvidíme, čo čo s týmto násilím, čo s týmto porušovaním ľudských práv urobíme, či to bude naliehavá otázka alebo niečo iné. Ďakujem. OK. Ďakujem, takže končíme rozprávu na túto tému Filipíny a ďalší bod nášho programu sa týka diskusie s veľvyslancom Seransonom, veľvyslancom OSN v Ženeve, všetky medzinárodné inštitúcie, vrátanie Rady pre ľudské práva. a Toto stretnutie bude vo verejnom vysielaní pretože mm, náš host o to požiadal. So those who are not... Takže tí z vás, ktorí... Pardon, bude to stretnutie za zatvorenými dvermi, takže tí, ktorí e,